ďalší bod nášho programu. Tým je Egypt, konkrétne prípad pána Julia Regeniho. Mm, najprv dostanú slova autory návrhu uznesenia. Pán Lochbiller ako prvá. Ďakujem pekne, pani predsednička. Situácia ľudských práv v Egypte je dramatická, stále sa zhoršie. Egyptské orgány potláčajú základné slobody, sú takmer zakázané demonstrácie, e, obťažujú sa obhajcovia ľudských práv a média, médiám hrozí uzavretie e, ľudia sú zatýkaní náhodile a držaní vo väzbe bez kontaktov s vonkajším svetom. Organizácie ochrany ľudských práv zaznamenali e, mnohé prípady tzv. zmiznutých, zatknutých a prípady egyptianov, ktorí umreli e, vo väzve. E, podmienky vo väzniciach sú hrozné a mučenie je bežným javom. Takéto porušenie ľudských práv sa nikdy nestíha, takmer nikdy nestíha. Keď som pred niekoľkými týždňami bola v Egypte, mŕtve telo pána reginyho mm, výskumného pracovníka e, sa našlo. Novinári, aktivisti, diplomati pripisujú jeho smrť e, do radu mnohých prípadov porušovania ľudských práv v tejto krajine. Mnohí tvrdia, že e, sú za to zodpovedné bezpečnostné zložky. EÚ musí vysnať jasný signál voči Egyptu, že potláčanie základných ľudských práv nepovedie k stabilnému a prosperujúcemu Egyptu. Ako náhle sa nezle, čím sa ne, kým sa nezlepšia, e, nezlepší situácia ochrany ľudských práv, EU členské štáty sa nestanú komplicmi a budú e, naďalej obmedzovať e, možnosti dovozu zbraní do tejto krajiny. Ďakujem pekne. Pán Belder. Ďakujem pekne, pani predsednička to hrozné zabitie má potenciál zhoršenia vzťahov medzi Egyptom a Európskou úniou a je dôležité, aby sme sa pozreli na e, závery, výsledky spoločného talianského, egyptského vyšetrovania. Musíme počkať, kým teda budú k dispozícii výsledky tohto vyšetrovania. Takisto boli zničené mnohé chrámy. E, musíme zvážiť aj existujúcu legislatívu. EÚ vyvíja tlak na mm, zrušenie tejto legislatívy a EU E, musí odsúdiť aj vystúpenia v tlači a v médiách. Pani Korál. Presidente. Giulio Regeni era un ragazzo europeo. Giulio Regeni bol Európan, bol niekto, kto chcel prispieť k budovaniu lepšej, slobodnejšej spoločnosti v Egypte a jeho výskumná činnosť Eh, viedla k tomu, že hovoril o veciach, ktoré boli nepríjemné pre egyptské orgány. Eh, eh, media a politici to často zamietajú pod koberec a v dôsledku toho bol zatknutý, mučený a zabitý zatiaľ za nejasných podmienok. Mohol to byť váš syn, váš vnúk, váš synovec. Európska únia napriek úzkým vzťahom s Egyptom by mala akceptovať, že musí zaujať jednoznačné tvrdé stanovisko a požiadať jasné vysvetlenie ohľadom umrtia pána Regeniho. Nemali by sme ponechať priestor na žiadne pochybnosti o tom, že štátna správa sa snaží zakryť eh, E, okolností úmrtia pána Regeniho. Ďakujem. Pán Borgesio. Ďakujem pekne, pani predsednička. Musíme žiadať objasnenie situácie prípadu pána Regeniho. Snažil som sa to dosiahnuť už aj na úrovni výboru a pani Mogherini sa k tomu takisto nevyjadrila. Takže je, zdá sa, že tá podpora je zatiaľ veľmi slabá. Zdá sa, že momentálne tu iba obvinujeme egyptský režim, ktorý v tomto prípade bol istotne zodpovedný za veci, ktoré môžeme z každej strany kritizovať. Ale nekritizovala sa tu situácia zo strany Európskej únie Zatiaľ sme ich nazývali ako demokratov, ktorí, sú, ktorí sa vyjadrujú v prospech e, demokracie. Mňa jednoducho už trochu unavuje takýmto spôsobom, že pristupujem k ľudským, práva, pra, k ľudským právam dvojako. Takže vidíme, že e, táto delikátna téma, ktorú tu spomíname, musí byť vyriešená. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Tento prípad Julia Regeny ho považujeme za ostrašujúci, pretože v nás všetkých prebudza obavy ohľadne bezpečnosti pobytu v Egypte. Európska únia je s touto krajinou stále intenzívne spojená a počítame s Egyptom ako so strategickým partnerom, ktorý bude na našej strane. Takže takéto prípady sú tu v súvislosti s ďalším vyvinom Egypta, ako aj novou ústavou šokujúce. Preto som rád, že Egypt po prvýkrát v histórii chce vyšetrovať aj zahraničné, chce pripustiť aj ďalšie týmy na vyšetrovanie takýchto záležitostí. Je to jasný krok dopredu, ale nestačí to, preto za Európsku ľudovú stranu apelujem na egyptské úrady, aby urobili všetko, čo môžu, aby zabezpečili bezpečnosť európskym občanom bez ohľadu na ich príslušnosť politickú alebo štátnu, aby vyšetrili tento závažný prípad. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani Šáke. You, Ďakujem pekne, pán komisár, kolegovia. Keď smútime uh, nad stratou života, atielenského študenta, tak vidíme, že mučenie je stále bežné v Egypte. Musíme apelovať na to, aby situácia sa vyriešila a musí sa to týkať všetkých prípadov zmiznutia ľudí. Máme tis, v roku 2015 zmizlo 1700 ľudí podľa mimovládnych organizácií, kde štátne, štátna tajná služba mučila ľudí budeme apelovať na egyptské úrady, aby spolupracovali s talianskými a medzinárodnými expertami. Potrebujeme nezávislé vyšetrenie tejto situácie. Ide tu o niečo, čo sa nedeje iba v Egypte. Zdá sa, že beztrestnosť stále prevláda nad spravodlivosťou. Zadržiavajú sa tu tí, ktorí kritizujú režim, od roku 2013 máme viac ako 22 tisíc ľudí, ktorí boli zadržaní podľa egyptských úradov. To sú ich údaje samotné. To zdôrazňuje, že Európska únia musí reagovať a musíme zastaviť export technologických systémov, ktoré môžu viesť porušovanie ľudských práv ilúziou nás v Egypte silného partnera, spojenca, pokiaľ ide boj proti terorizmu, ak sa nezabezpečí ochrana práv občanov v tejto krajine samotných. Musíme sa poučiť z minulosti a to by nás malo sprevádzať v našej politike, pretože dôvody pre povstania z roku 2012 sú ešte stále v tejto krajine a musíme ich brať do úvahy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Pán Malteze, Ďakujem pekne. Uplynulo 5 týždňov od tragickej smrti Julia Regeniho každý týždeň úrady uvádzajú nové údaje. Pokazuje to na politickú vraždu režimu Asiziho. Moja vláda zatiaľ e, nepranierovala takýto očividný prípad. Stále sú tu hospodárske vzťahy s režimom Asíziho, a tie sluby, ktoré tu máme, tie sú groteskné. Ak sa pozrieme na to, že štát robí zo svojho vlastného rátu e, nástroj teroru. Takže našou úlohou poukazovať na takéto režimy. Nedá sa to inak vyriešiť, musíme takýchto ľudí jednoducho dať pod tlak. V tomto prípade Ide o boj proti terorizmu. Ďakujem pekne, pán Panzeri má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európsky parlament sa nevyjadruje iba proti mučeniu a zavraždeniu Giulia Regeniho, ale chceme, aby talianské úrady dostali všetky možné dokumenty na to, aby mohli spoločne s egyptskými úradmi prešetriť nezávisle tento prípad na to, aby sa dostali na koreň veci. Egypt musí zastaviť takéto prípady miznutia ľudí a mučenia ľudí. Musí sa zrušiť právo a zákony, ktoré porušujú právo občanov zhromažďovať sa na protesty v tejto krajine. Musia byť umožnené musí byť umožnené dodržiavať právo aj mimovládnym organizáciám. Egypt je stále dôležitým partnerom pre Európsku úniu, ale nemôže byť partnerom za každú cenu. Nesmieme zatvárať naše oči pred tým, čo sa deje a čo sa stalo. Ďakujem pekne. Vidím, že pán Kán sa prihlásil, ale nemôžem vám dať slovo, pretože ste na zozname a chceme začať hlasovať na čas, takže dostanete svoj časový, prí, časový e, prídel e, o chvíľu. Takže teraz budú hovoriť rečníci za politické skupiny. Nech sa páči, pán Polčák. Ďakujem pekne, pani predsednička. Musíme pripustiť, že súčasný Egypt je v ťažkej situácii. To však neospravedlňuje kroky verejnej moci kde zasahuje do základných ľudských práv. Táto kauza je mimoriadne tragická. Horšie je však, že je to prípad inštitucionalizovanej praxe. Štátne orgány sa vysporiadávajú s nepohodlnými ľuďmi tak, že to nezodpovedá štandardom moderného štátu. Vzhľadom na obsah ústavnej listiny Eh, chce byť aj Egypt, ale nie je ním rozpor v tom, čo vidíme, čo sa píše v ústave a v tom, ako sa aplikuje, je neznesiteľný a musíme ho odsúdiť. Stovky ľudí zmizli v rukách bezpečnostných služieb v Egypte. Tento režim nesplňa nároky, ktoré očakávame od demokratických štátov. Ďakujem pekne. A za SND teraz dostane slovo pán Nidemonte, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, dámy a páni. Dnes hovoríme o uznesení, kde ide o porušovanie ľudských práv v Egypte, ale predovšetkým tu ide o prípad Giulia Regeniho. Giulio Regeni bol mladý akademik, ktorý mal pred sebou ešte celý život. Giulio išiel do Káhiry, aby tam pokračoval vo svojich štúdiách, ale e, po strašnom mučení tam nakoniec zomrel. Jeho telo sa našlo, ale ešte stále nevieme pravdu o tom, ako zomrel. Nesmieme zo strategických E, dôvodov sa vzdať tohoto pátrania po popravde. To jednoducho dlžíme jeho príbuzným, jeho rodine a jeho priateľom a dlžíme to aj krajine, do ktorej vycestoval. V tejto krajine je toľko mladých ľudí a mali by mať možnosť aj naďalej veriť v slobodu. Ďakujem pekne. Pán Buchner, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Ľudské práva ako aj otázka právneho štátu sú centrálnymi hodnotami Európskej únie a patrí k obchodnej stratégii, aby sme stále viac dbali na to, aby tieto hodnoty aj naši obchodní partnery dodržiavali. Teraz vidíme, že ľudské práva sú všade v Blízkom východe pošľapávané. Ale špeciálna situácia v Egypte je tá, že počas ostatných rokov sa situácia dramaticky zhoršila vláda chce všetky politické aktivity zastaviť, dokonca aj aktivity, ktoré sú v zmysle tejto vlády. Preto toto uznesenie, ktoré tu dúfam dnes príjmeme, prišlo v správnom čase a apelujem na komisiu, aby sme dbali na to, aby tie obchodné obmedzenia, ktoré sa tu navrhuje, boli skutočne realizované. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Castaldo, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Máme tu dočinenia s barbarským trestným činom. Je neuveriteľné, aké, akým spôsobom sa zakrýva pravda pravda ako mučenie a zabíjanie v Egypte. Egypt musí výjsť s pravdou von, aby sme vedeli, čo sa stalo s Juliom Reginim, pretože takéto prípady porušovania ľudských práv musíme pranierovať. To je naša úloha. Nemôžeme to nejako odobriť v rámci našej práce sa nemôžeme pozitívne vyjadriť takémuto štátnemu terorizmu. Musíme niečo podniknúť. Nestačí, ak budeme iba minutou ticha uh, uctievať uh, pamiatku zosnulého. Musíme sa zasadzovať o pravdu a spravodlivosť aj v prípade Reginyho. Ďakujem veľmi pekne. Pán López, nech sa páči, máte minútu. Hoy estamos aquí para condenar la muerte de Julio, pero también para recordar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 Giulio nie je ojedinelým prípadom. Máme tu dlhý zoznam e, novinárov, aktivistov, právnikov, bojovníkov za ľudské práva, ktorí boli zatknutí, zadržaní a ktorých potom mučili a zabili. Ale musíme povedať, že jeho smrť nebola zbytočná, pretože to je taký stimul pre nás, aby sme niečo urobili a Nemôžeme zatvárať oči pred takýmto, takouto formou terora. Egypt je strategický partner, ale ide to predovšetkým o dodržiavanie ľudských práv a to musíme egyptským úradom jasne povedať. Ďakujem pekne. Pán K, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja odsudzujem to, akým spôsobom zabili Giulio Regeniho, vyjadrujem svoju solidaritu s jeho príbuznými, potrebujeme nezávislé vyšetrenie jeho prípadu. Bohužiaľ, máme tu stovky takýchto nutených zmiznutí ľudí, ktoré sa od, za posledné roky udiali v Egypte. Žiadame spravodlivosť aj pre všetkých tých egyptianov, ktorí každý deň musia zažívať podobnú situáciu. Bezpečnostné zložky a justičný systém nevydali eh, pravdivé informácie ohľadne tých ľudí, ktorí boli mučení a ktorých zabili. Egyptské úrady musia odvolať súčasné právne predpisy, ktoré majú, ktoré potlačajú základné ľudské práva, ktoré sa upletni, uplatnili v minulosti kvôli tomu, aby sa zvýšila bezpečnosť v krajine. Egyptská vláda musí urobiť všetky reformy na to, aby sa do krajiny dostal mier a stabilita. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz po tomto krátkom zozname sa dostávame k dlhému zoznamu prihlásených do spontánnej rozpravy. Bohužiaľ nebudem môcť dať slovo všetkým, pretože nemáme na to čas. Ako prvý dostane slovo pán Tajany. Un interlocutore importante della Unione Europea. Ďakujem pekne. Egypt je dôležitým partnerom Európskej únie, je dôležitý pre stabilitu v stredomorskom priestore a my nemôžeme zatvárať oči pred našimi vlastnými hodnotami e, iba kvôli nejakým hospodárským záujmom. Náš dialog s takou krajinou, ako je Egypt, spočíva na spolupráci v záujme dodržiavania ľudských práv. Európska únia sa zasadzuje o, za ľudské práva a to sa týka aj krajín, e, ktoré sú za hranicami Európskej únie. Vysoká predstaviteľka by mala byť snáď aktívnejšia, mala byť aktívna už aj v minulosti v prípade dvoch Talianov, ktorí boli v Líbii zabití a tí, ktorí sú v, Libii, v Indii vo vezení. My bránime ich práva. Ďakujem veľmi pekne. Zatlieskali vám. Ďakujem pekne. Pán Kaputo má teraz slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Európa musí stať po boku Talianska, aby sa vnieslo svetlo do tmy, ktorá zahaluje tragickú smrť Giuliana Regeniho. Talianský minister sa vyjadril, že príležitostné riešenia a pok- pomoc zo strany Egypta nie je dostatočná. Európa musí vytvoriť tlak na to, aby sa objasnila situácia úmrtia Julia Regeniho, aby sa posilnila oblasť ľudských práv v Egypte. Egypt je dôležitý partner Európskej únie, musí sa tu apelovať na túto situáciu, aj pokiaľ ide o slobody náboženského charakteru, musíme urobiť všetko preto, aby sa to objasnilo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Marias, máte slovo, nech sa páči. Πρόσφατα στην αίθουσα αυτή εκφράσαμε έντονες ανησυχίες. Nuž, v tejto sále sa zaoberáme porušovaním ľudských práv v Egypte. Ide o e, zavraždenie občana EÚ. To Chceme vyjadriť e, rodine pozostalých našu sústrasť. Mnohí naši talianskí kolegovia intervenovali. Dôležité je z Egyptu vyslať rozhodné posolstvo. Je dôležité, aby e, rešpekt je dôležité, aby si uvedomili uh, uh, egyptiania že sú tu e, džihadisti, ktorí sa chcú pomstiť a je dôležité, aby Európska únia čo najrozhodnejšie odsudzovala tieto e, činy. Slovo má teraz pán Telička. E, chcem vyjadriť sympatiu, sympatiu e, rodine Myslím si, že treba mať e, nezávislé vyšetrovanie. Toto je však e, jedna, jeden z, z stoviek či tisícov prípadov. Mám ešte väč- ďalšie obavy. Včera sme hovorili o relevantnosti partnerstva Turecka. Vča- e, vždy, keď Erdogan koná, tak my liberalizujeme víza, otvárame kapitoly. Podpísali sme dohodu s Kazachstanom, keď sme vedeli, aký režim máme e, pred sebou. Samozrejme, že e, chápem, že Egypt je dôležitý partner, ale prosím, poprvýkrát, pán komisár, ukážte nám, ako môžeme e, definovať svoju politiku voči Egyptu, aby sme mali skutočné partnerstvo pre budúcnosť. Ďakujem señora presidenta. Hace diez años las mujeres sindicalistas de Mahala... No- Ďakujem. Ženy odborárky že v Egypte je možné bojovať za spra- spravodlivosť. Európska únia a Spojené štáty E, rozmaznávali túto krajinu, došlo to k štátnemu puču, z Európy sa posielali peniaze, zbrojila sa armáda, tisíc osôb bolo zadržaných v minulom roku. Obhajcovia občianských slobod pokračujú v svojich aktivitách, ale ako ukazuje tento príklad. E, sú tu, je tu násilie. Pochybujem veľmi o tom, že Európa prejaví solidárnosť, pretože používa argument ľudských práv len v prípade, že sa jej to hodí. Ďakujem, pán Bonano. Ďakujem pekne. Vážená pani predsedníčka, takejto napätej situácii sa natíska otázka, či môže byť vôbec Európa zjednotená proti e, Egyptu, aby sa e, naozaj zistilo, čo sa Giuliovi mu stalo. Ako to vyzerá predsa s diplomatickými a politickými vzťahmi? Nemôžeme si predsa e, zatvárať oči. To nepomôže e, nikomu tento kontinent sa nechá učičíkať e, e, egyptskou vládou, ktorá poskytuje naozaj veľmi, veľmi zlý obraz. Ďakujeme, ďalší rečník. Ďakujem, pani e, predsedníčka. Ide tu o vieryhodnosť Európy, ide tu o pravdu, Musí tu byť e, solidné vyšetrovanie, ktoré bude e, nezávislé a to momentálne zaručené nie je. Musíme sa tu snažiť o vytvorenie transparentnosti, o vyjasnenie e, e smrti mladého človeka, ktorý sa snažil e, e skúmať veci inak ako bolo zvykom. Táto transparentnosť musí byť zabezpečená a my ako Taliani musíme myslieť na, i na prerušovanie prípadne obchodných vzťahov, pretože práca, pravda je dôležitejšia než peniaze. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Ako britský e, člen Európskeho parlamentu sa pridávam k obávam talianských kolegov, kde, keď ide o porušovanie ľudských práv v Egypte. Rád by som hovoril v prospech odseku, ktorý e, žiada Európsku komisiu, aby špecificky e, e upravovali e, naše inštrumentárium určené práve na takéto situácie kde ide e, o konkrétne príklady e, Siemensu v Nemecku a talianských aktivít. Ide tu o e, rozsiahle schopnosti kontroly a veľký rozpočet bez toho, že by tu bola verejná kontrola spoločnosti z Európy, ktoré sú súčasťou tohoto systému exportov, porušujú naše zásady Nemožno predsa takto e, e, spolupracovať s touto krajinou. Pán Čogor. Tragická a brutálna smrť musí byť vysvetrená nestranným výborom, hoci pochybujem, že ak sa ukáže vôbec niekedy plná pravda, Zdá sa, že táto mla, tento mladý človek nebol obeťou bežného zločinu. Jeho smrť bola motivovaná politickými názormi a aktivitami. Toto je e, skutočnosťou v krajine, kde po e, piatich rokoch po revolúcii je e, situácia snáď horšia než predtým. Treba pozdvihnúť náš hlas, keď je takýto osud sa udeje európskym občanom. Treba e, robiť maximum preto, aby sa tento pak príklad neopakoval. Ďakujem. Posledný rečník na mojom zozname, pán Murphy. Grazie, presidente. Veri... Ďakujem veľmi pekne. Pravda a spravodlivosť pre e, Giulia Reginiho, to sú nie bezpodmienečne e, podmienky pre, pre e, spoluprácu zo so strany EÚ. Obchodné požiadavky nemôžu stať v ceste hľadaniu pravdy, pretože tu e, bol týraný, unesený a zavraždený človek v Egypte. Vidíme tu neustále porušovanie ľudských práv. A naše spoločné uznesenie musí reagovať všet, všetkými prostriedkami na takúto situáciu. Tento prípad, človek ako Giulio Regini, to nás musí viesť k tomu, aby sme premýšľali. Mladý človek chce zlepšovať svet, zasadzuje sa s týmto cieľom Giulio e, študoval, preto šiel do Egypta a teraz zaplatil e, za svoje hľadanie pravdy životom. Ďakujeme veľmi pekne. Určite máme všetci podobný názor. Teraz ma e, dávame slovo pánu komisárovi na uzavretie rozpravy. Ďakujem pekne. Áno, zdieľame rovnaký pohľad. Všetci sme boli šokovaní e, zisteniami o e, smrti tohoto občana v Káhire, jeho zmiznutie 25. januára, týranie a smrť tohoto študenta v Káhire nie je len e, e, osobnou tragédiou tých, ktorí, pre tých, ktorí ho poznajú, ale veľkou tragédiou pre celú EÚ, pre inštitúcie a ľudí. Toto snáď vyjadrili všetci dnešní rečníci. Pani e, e, vysoká predstaviteľka Morgani osobne riešila túto otázku s ministrom zahraničných vecí Egyptu a snažila sa dosiahnuť nezávislé, transparentné vyšetrovanie v spolupráce s príslušnými orgánmi, aby sa, sa e, vrhlo svetlo na, na podrobnosti. Tento prípad sa takisto e, rieši bilaterálnymi e, diskusiami. Vo, vo februári prebehli diskusie s orgánmi. Tento prípad sa v úzko sleduje v súlade s, e, s e, talianskou vládou Dôležité je podporovať ľudské práva vo všetkých krajinách, aj v Egypte. Množstvo e, intervencií e, sa týkalo uzavretia centra Nadim, kde sa hovorí o týraní obetí. Ochrana a podpora ľudských práv, demokracie a právneho štátu. Už to sú hlavné princípy e, vonkajších krokov EÚ a politík EÚ v roku 2015 EÚ revidovala bilaterálne vzťahy s Egyptom, takisto e, bilaterálne zmluvy, ktoré boli pozastavené od roku 2010. Išlo o znovu spustenie e, kľúčových oblastí, vrátanie ľudských práv a demokracie a pokiaľ ide o spoluprácu e, s rovnakými cieľmi. V Káhire sme znovu nadviazali ľudskoprávny dialog s Egyptom počas stretnutia, ktoré poprvýkrát po piatich rokoch sa uskutočnilo. Takisto je tu kontakt s organizáciami pre ľudské práva, mimovládnymi organizáciami a podpredsednička Mogherini sa s nimi stretla pred 4 mesiacmi. Spolupracujeme s členskými krajinami na stanovisku k ľudským právam v Egypte, aby sa 15. E, marca v Ženeve poskytlo e, na Rade pre ľudské práva. Osobitná predstaviteľka chce navštíviť, e, osobitný predstaviteľ OSN chce navštíviť krajinu budúci mesiac. Uistujem vás, že budeme pokračovať, e, robiť všetko, čo je v našich silách spolu s Talianmi, aby sme sa postarali o zistenie pravdy. A tí, ktorí boli zodpovední za týranie a a smrť e, tohoto občana boli predstave, e, pre, predstúpili pred spravodlivosť. Naďalej no budeme vyzývať k plnej implementácii e, ústavnoprávnych reform z roku 2014 v oblasti právneho štátu, pokiaľ ide o pokrok v oblasti ľudských práv na ceste Egypta k stabilite a demokracii prebieha i naša spolupráca s Egyptom a my sme pripravení podporiť organizácie občianskej spoločnosti, riešiť všetky otázky smerom k demokracii. A toto je jeden z cieľov našej politiky s Egyptom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár, za záverečné slova. Do tejto diskusie máme 8 návrhov na uznesenie.